komisiu. Vlastne dve otázky, takže dávam slovo na úvod pánu Gallagherovi, a to na 5 minút, je to autor otázky. Nech sa páči. Nie je tu, ale tým pádom slovo má pán Kadek. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani predsedníčka, pán komisár, drahí kolegovia. Ja som chcel, eh, aby sme sa venovali diskuji ohľadom zachovania alebo ochrany morálnych v na Európskej únii, pretože naozaj sme eh, čelíme veľkému nebezpečenstvu, pretože viete, že toto má veľmi veľkú eh, pridanú hodnotu Eh, rybári, eh, či už rekreační alebo eh, profesionálni, lovia veľa morony striebistej. Hlavne v Atlantickom oceáne je rybolov veľmi vysoký a prispieva miestnemu hospodárstvu. Okrem toho sú tu profesionáli, ktorí vo veľkom lovia moriony striebistej a lovia ju buď sieťami alebo vlečnou šnúrou, zatiaľ čo rekreační mm, rybári lovia klasickým spôsobom na udicu. Eh, počas 4. alebo 5. roku života morana striebrista môže mať aj 35 až 40 cm. Eh, potom, eh, ako ako naklade ikry, tak počas dlhého obdobia môže, sa nemôže rozmnožovať a preto je veľmi ohrozená počas tohto obdobia, kedy sa nemôže rozmnožovať. A preto na európskej úrovni aj Francúzsko napríklad žiada a implementuje veľmi zaujímavé opatrenia v spolupráci s rybármi eh, eh, v rámci výboru pre rybolov, ktorá sa týka ochrany morony stribostej práve počas tohto obdobia, aby e, sa mohla morona e, reprodukovať, aby mala minimálne 20 <clears throat> cm a e, no, mm, aby, minimál, aby siete mali minimálne 20 cm oka, aby mohli tie morony prekoznúť. Takže ja som naozaj veľmi rád, že dokonca aj dobrovoľníci prispievajú k tomuto. Ešte to nie je dostatočné. Pokiaľ ide o rekreačných rybárov, oni sa rozhodli zodpovedne začať loviť až väčšie kusy Vďaka tejto aktivite si uvedomujú, že je veľmi dôležité ochranovať tento druh. V súčasnosti Európska únia by mala sa venovať tomuto problému a zorganizovať spoločnú harmonizáciu na európskej úrovni. V roku 2012 údaje nám ukázali, že už na európskej úrovni je nedostatok, alebo teda eh, minusové čísla Morony z triebistej je eh, mm, jednoznačný pokles eh, počtu týchto rýb oproti stavu od roku 2008. Takže toto sa stáva veľkým problémom, preto je veľmi dôležité na európskej úrovni aby komisia navrhla členským štátom zintenzívniť kontrolu profesijného ako aj eh, rekreačného rybolovu, aby mali prístup k zdrojom ktorý by zabezpečil udržateľný eh, chov a udržateľné využívanie eh, tohto druhu. Eh, veľmi dôležitá je aj organizácia, riadenie týchto aktivít, pokiaľ ide o kvóty, e, ktoré by Európska únia zaviedla. E, tieto kvóty by mali byť zavedené na základe vedeckých údajov, ktoré by umožnili profesionálnym rybárom, aby zo strednodobého a dlhodobého hľadiska ošetrili počet ich výlovu, množstvo ich výlovu e, pretože vieme veľmi dobre, že tento druh je veľmi žiadaný zo strany spotrebiteľov. Okrem toho vyzývame, aby takisto bolo aj harmonizované rekreač, harmonizovali rekreačný rybolov pre eh, mm, zavedenie určitého počtu výlovu eh, na každý rok. Je potrebné naozaj zaviesť kvóty, ktoré by boli eh, spravodlivé a správne. Teda žiadam komisiu, aby zintenzívnil harmonizáciu, pokiaľ ide o stav populácie tohto druhu, aby do roku oktobru, do konca oktobra 2014 bola vyspracovaná správa. Chcem požiadať komisiu, aby zaviedla kvóty pre tento druh. Toto by bolo na báze viacročného plánu, aby tu bola takisto zvýšená tá minimálna veľkosť vylovenej ryby na 40 eh, cm. Eh, žiadame komisiu, aby nám predložila konkrétne opatrenie pre eh, lov morony striebristej, pretože pokiaľ naďalej to bude pokračovať takto, tento výlov ryby s veľkou pridanou hodnotou môžeme veľmi ohroziť stav tejto populácie. Pán komisár, Žiadam vás, ste pripravení ešte do konca vášho mandátu predložiť parlamentu a rade nejaký viacročný riadiací plán výlovu morovy striebristej v Atlantickom oceáne, ako aj minimálny rozmer tejto vylovenej ryby? Ďakujem pekne, pán Kadek, a teraz odozdávam slovo druhému autorovi tejto otázky, pánovi Gallagherovi. Uh, uh, Ďakujem, predsednička. No už uh, Island a Fárske ostrovy lovia makrelu. Obmedzenie už niekoľko rokov. Island jednostranne zvýšil úlovky makrely z 1% v roku 2006 na 23% v roku 2013. No a Fajerské ostrovy zvýšili podiel zo 4,6% v roku 2009 na 23,9% v roku 2013 a rovnaké oblasti, kde stav rýb je citlivý. Včera v Londýne po mnohých zasadnutiach sa konečne podpísala dohoda medzi Európskou úniou, Norskom a Fajerskými ostrovmi, čo sa týka zdieľania makrely. Už bude platiť približne 5 rokov. Island nepodpísal túto dohodu, opustil debaty a stanovil si vlastné jednostranné kvóty na rok 2014. Nuž eh, celkový povolený úlovok 1,4 milióna tón na nadchádzajúci rok. No a to cieľe ISIS. No a z írskeho hľadiska som rád, že uh, je to dobrá novinka pre moju krajinu a mojich voličov. Uh, kvóty Írska uh, narastú z 57 tisíc tón na 105 tisíc tón pre priemysel, ktorý má hodnotu 125 miliard, miliónov eur. To bude veľká pomoc novšia. Znamená to nárast predbežných kvót stanovených na začiatku roka sa dlhodobého hľadiska Fajerské ostrovy dostali 126 podiel vo včerajšej dohode a toto je absolútne neodôvodniteľné, a to nemôže vyústiť do dlhodobých, môže vyústiť do dlhodobých strát pre európsky priemysel, ale aj priemysel v našej krajine. No a komisárka Damanaki za to musí e, zobrať zodpovednosť. No a ja by som tomu ešte dodal, e, za to, že ten výsledok je sklamaním. Nuž a to, že tu dnes nie je, to hovorí veľmi zretelne o tom, aký rešpekt má pre parlament a výbor pre rybolov. Komisárka nebola ehm, bola ochotná dosiahnuť dohodu za každú cenu. No a nie je dobré, že tu boli nástroje na zavedzenie sankcií voči týmto krajinám, keď väčšina tohto parlamentu hlasovala za sankcie nevyužili sa nož, ale musím byť vďačný Norsku, a len vďaka skutočnosti, že Norsko bolo proti jej snahám predať európsky rybolný priemysel. Potrebujeme udržateľný vývoj, predstavím makrely, pre socioekonomické záujmy rybárov aj spracovateľského priemyslu. Bohužiaľ, zdá sa, že túto úlohu bude mať teraz na starosti nová komisia. No a Dúfam, že nová, nový komisár bude bojovať záujmy Európy. Nuž. Island a krajiny boli zodpovedné za porušenie stavu viacerých druhov rýb. No a to ukazuje, aké dopady môže mať, keď sa nekoná. A je sklamaním, že Island odmietol spoluprácu s ostatnými krajinami pobrežnými. No a ja myslím, že obchodné sankcie sa musia dostať opäť do debát. Moja správa bola prijatá veľkou väčšinou. Ešte pred letnou prestávkou komisárka prišla k nám do e, výboru a do očí nám povedala, že okamžite spustí opatrenia na spustenie sankcií. A čo urobila? Absolútne nič. No a pre mňa nie je prekvapením, nedržala slovo a stratégiu za chrbtom Norska proti záujmu európskeho priemyslu. Ona má zodpovednosť za Európu a ja nepochybujem o tom, že ak by uvalila sankcie na Island minulý rok, tak by sme neboli v pozícii, v ktorej sme dnes, kde Island opätovne odmieta spolupracovať s ostatnými pobrežnými štátmi. V 2013 komisia použila tento nástroj proti Fárským ostrovom kvôli kvôli nadmernému výlovu niektorých druhov rýb. Takže teraz na záver predsednička je dôležité, aby komisia spustila sankcie voči Islandu s okamžitým účinkom. Ďakujem pekne, pán Levandovský, v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ja... Naskutočne hovorí niečo Morene Striebristej. Ďakujem pekne za to, že ste položili túto otázku komisii a s parlamentom. Diskutujeme teda o tejto otázke od roku 2012. No a od tohto dve sledujeme dva také vývinové trendy. Na jednej strane máme vedecké dôkazy o stavoch a ich udržateľnosti. Na druhej strane je jasná reforma spoločnej rybolovnej politiky. No a čo sa týka vedeckého, vedeckých dôkazov, dôkazy o produkcii biomasy. oni žiadajú o nižší jílov horných striblistej. No a komisia to podporuje. No a čo sa týka reformy spoločnej rybolovnej politiky, je tu regionalizácia, no a to členské štáty by mali prijať svoju zodpovednosť a pracovať systémy kontrol, na lepšie systémy manažmentu. Toto je prístup z nahor. Ja zohľadňujem všetky príspevky, ktoré tu zazneli, ale logika reformy spoločnej rybolovnej politiky bola skutočne o regionalizácii a teraz je na čase, aby sme to začali implementovať a kontrolovať, či to funguje alebo nie. Je tiež našou povinnosťou hodnotiť efektivitu národných opatrení a tiež žiadame vedeckú obec, aby zhodnotili, či to je dostatočné alebo nie. My chceme podporovať členské štáty, ale to je logika spoločnej rybolovnej politiky, regionalizácia, navrhovanie EU celoeurópskych kvót, tu bol jasný hlas pána Kadeka, je stále možnosťou, ale všetci si uvedomujeme, že väčšina členských štátov je proti takejto regionalizácii. Existujú vlastné, existuje vlastná zodpovednosť a ženské kapacity, takže toto je súčasný stav logika vedeckých dôkazov na jednej strane, regionalizácia na druhej strane a ja samozrejme som si poznamenal vyjadrenie pána Kadeka, ktorý žiada zmenu logiku, logiky celoeurópske kvóty, ale momentálne ten stav jasný, väčšina členských štátov nie je za celoeurópske kvóty. No a čo sa týka lovu makrely, dnes spolupracujeme s parlamentom, už viac ako 4 roky a hľadáme spoločné riešenie. Už Jasné, že tie stavy sa menia a treba zohľadniť názor niektorých členských štátov a sú tu jasné dôkazy, čo sa týka počtu rýb, no a ten signál, čo je dobrý signál, dobrá správa, je, že včera sa dosiahla dohoda medzi Európskou úniou, tak ako to spomenul pán Gallagher, Európska únia, dohoda medzi Európskou úniou, Norskom a Farskými ostrovmi. Samozrejme sklamaním je, že to nepodpísal aj Island a ostal mimo dohody. Po dlhých, dlhodobých, intenzívnych rokovaniach sme dospeli k tejto dohode, no a ja nesúhlasím, e, že tá dohoda nezohľadňuje záujmy rybarov v Európskej únii, ale tiež to ne, nezohľadňuje udržateľný počet rybče druhý, druhá strana problému. Teraz máme dohodu vzdelanie na 5 rokov, to je minimálna prediktibilita a stabilný kontext lovu makrely v severovýchodnom Atlantiku. Pre mňa a kolegyňu Damanaki fakt, že Island nepodpísal tú dohodu je sklamaním. Ja počujem hlasy o sankciách. Je to samozrejme jedna z možností, ale myslím, že dnes by sme mali vyslať dobrý signál, že to je no, je dobré pre predpovedateľnosť, udržateľnosť vzťahu k dvom krajinám mimo EÚ. A to myslím nie je zlé pre rybárov a ich rodiny v Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Írsku, Veľkej Británii a ostatných krajinách EÚ. Samozrejme, iniciatíva je na Európskej komisii, no a ja zohľadňujem to, čo som od vás počul a pravdepodobne, čo si vypočujem od ostatných poslancov Európskeho parlamentu. Takže ďakujem veľmi pekne. Stav je taký, že dohoda bola podpísaná s dvoma krajinami. Island, aký bol otvorený dohode, tak eh, počujem tiež ten hlas, eh, tie hlasy o sankciách. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo pánovi Matovi Androverovi dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja eh, v rámci tejto spoločnej rozpravy by som sa chcel eh, zamerať na eh, makrelu, o ktorej hovoril kolega Gallagher. Škoda, že tu nie je pani komisárka pre rybolov, ale ona môže ľutovať skôr ako my, pretože je Chcel som jej poblahoželať za tú dohodu, ktorú dosiahla v noci s Fajerskými ostrovami. Eh, myslím, že logicky toto zmení aj <clears throat> môj príspevok, eh, ktorý som chcel včera. Som si pripravil a chcel som sa úplne inak eh, vyjadriť. <clears throat> Tu sa hovorí, že problém rybolovov makrely nie je nový. Nie, nie, nie, to vôbec nie je pravda. Už sme mali viaceré iniciatívy. môžem povedať, že Európsky parlament neustále opakoval túto tému a prerokoval ju s komisiou. Chcel by som sa spýtať, prečo keď už skončil prvý trimester, ešte stále sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o tie e, konečné tak, čiže celkové povolené výlovy makrely, pretože toto môže spôsobiť veľké problémy. A takisto by som sa chcel spýtať, prečo sa dovolilo to, že Farské ostrovy a Island môžu jednostranným spôsobom eh, si stanovovať kvóty na úkor eh, rybárov, ktorí sú ich kolegovia, čiže konkrétne norských rybárov, s ktorým takisto máme dohodu. Tiež by som sa chcel spýtať, prečo komisia je eh, tak eh, eh, otvorená voči krajinám, ktoré vôbec nedodržajú eh, tieto kvóty a tieto dohody, zatiaľ čo tvrdá je voči tým krajinám, ktorí sa snažia dodržovať tieto pravidlá. Takže myslím si, že dohoda je hlavne zásadná a verím naozaj v ne. Avšak neuspokuje nás to všetky. Potrebujeme takú dohodu, kde by boli jasne kvóty. Španielsko viedlo tieto iniciatívy, aby napríklad sa bojovalo proti nezákonnému Eh, rybolovu. Mhm. Napríklad, keď eh, to, čo bolo spomenané, Island nepristúpil k tejto dohode, mali by ste byť ako komisia prísna voči tejto krajine a mali by ste s takýmito krajinami, ktorí nedodržiavajú eh, určité pravidlá, či už Island alebo iné, mali by ste k ním pristupovať takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, pán Mato Adrover, je tu modrá karta, ktorá je adresovaná na vás. Akceptujete ju? Áno. Pán Rubik, nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne. Chcel by som E, poďakovať, pretože rybolov má veľké dopady na našu e, e, ekonomiku, ale aké výhody a nevýhody má táto dohoda pre našich samostatných rybárov, malých a stredný, malé a stredné podniky, ktoré potom spracovávajú ryby. Vidíte tu výhody alebo touto dohodou, alebo vidíte nevýhody pre tých, ktorí sa nebudú držať tejto dohody? Myslím si, že táto otázka by mala byť skôr na komisiu. Ja vám za vás môžem povedať, že táto dohoda je uspokojivá, ale mali by ste sa spýtať tých krajín, pokiaľ ide o Španielsko, pre nás máme kvotu viac ako 40 tisíc tón a e, rybári budú mať určitú istotu, pokiaľ ide o to, čo môžu vyloviť. Iná vec sú záujmy všetkých ostatných. Keď hovoríme o každom z nich, možno, že by sme mali rôzne e, reakcie, ale myslím si, že v, tom prípade, v tomto prípade by bola oveľa lepšia komisárka, ktorá by zodpovedala na túto otázku. Ďakujem pekne, pani Mato. A Drovera teraz má slovo pani Robust. Ďakujem kolegovia a kolegyne. Niekedy aktuálne udalosti predbehnú program parlamentu. Ja sa veľmi teším tomu, <clears throat> že je tu zhoda, pokiaľ ide o spracovanie makrely. Osobitne sa teším v mene všetkých rybárov, ktorých sa tento konflikt týka. Napriek všetkej radosti musím však povedať i zo pár slov kritiky že tieto, táto makrelová e, vojna zostáva dlhé roky nevyriešená, no už tak to je pre všetkých e, trápne. Je to aj dôkaz nedostatku medzinárodnej spolupráce, keď dobrí e, kolegovia nespolupracujú. Tak pri takýchto konfliktoch nikto nevyhráva. Problémy majú samotní rybári, ktorí nemôžu mať certifikáty, ale aj životné prostredie Konflikt sa oveľa viac rozšíril za hranice Islandu a Fajerské ostrovy. Mnohí rybári nemohli certifikovať svoje výlovy, dokiaľ neboli dohody medzi EÚ a Norskom. Norsko chcelo takúto dohodu, ale len po dohode s Islandom. Kolegyne, kolegovia, ja si ne, tu neuzurpujem nejaký úsudok o tom, ktorá strana mala kedy E, ustúpiť. Avšak tvrdím, že potrebujeme medzinárodné mechanizmy na to, aby sme takéto, takéto veci rýchlo mohli vyjasniť. A Vankrela nie je určite prvou ani poslednou rybou, ktorá mení svoj, e, svoje e, životné prostredie na to, aby tu viedla sa nejaká vojna v Európskej únii potrebujeme nutné iniciatívy, ktoré medzinárodný manažment e, rybolovu zlepší. Musíme ukázať viac e, prítomnosti a poslancom zo susedných krajín, teda i norským a islandským, musíme umožniť kontakt. To isté sa týka samozrejme i partnerov na juh od stredozemnej oblasti. Úspech nepôjde cez boj, vojnu o makreli, ale cez rozumnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bilbao Barandika, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, chcela by som poblahoželať komisárke Damanáky, pretože musíme to naozaj tak urobiť vďaka tej dohode, ktorú dosiahla s Fajerskými ostrovami, ale chcem ju požiadať, že potrebujeme ešte viac transparentnosti, viac účasti, viac vedeckých prieskumov, aby sme mohli uzavrieť rokovania s Islandom. Nemôžeme tolerovať to, že Island bude jednostranne navyšovať svoje kvóty. Videli sme, že od roku 2006 znásobnila 23 krát svoj výlov. A nemôžeme to tolerovať, pretože európska flotila, okrem toho aj baskická, nemá dostatočné kvóty, potrebujú ich navýšiť, aby mohli ďalej pokračovať vo svojich aktivitách rentabilne a takisto aj udržateľné. Preto chcem poprosiť komisiu, čo urobia s Islandom sankcie alebo nie. A takisto by som chcela vedieť, aká bude kontrola na španielskú vládu v rámci týchto kvót, ktoré bude mať k dispozícii 40 tisíc tón vďaka tejto dohode, že či bude dostatočná časť venovaná baskickej flotile, ktorá to naozaj potrebuje. Ďakujem pekne, pani Bilbao. A teraz odozdávam slovo pani Levin dve minúty. E, tak, fru talman, šára kolegor, šára komisionár. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, vážená pani predsednička, milý pán komisár. Klimatické zmeny, už to je čosi, čo konštatujeme a makrelová vojna nám ukazuje, že máme tu konflikt o zdroje, prírodné katastrofy, nedostatok e, vody, rôzne migračné druhy. To všetko e, vyvíja veľký tlak na ľudstvo. Musíme sa snažiť o solidaritu. Potrebujeme mechanizmy pre tých, ktorí trpia, e, aby sme lepšie chránili svoje zdroje. Ako by sme mohli tento konflikt vyriešiť pri migráciách na, na sever. No už tak asi nie veľmi dobre. V roku 2013 sa, konštatovali, e, sa konštatovalo nasledovné, že nie je možné dobre odhadovať e, stavy. Údaje, údaje sú nedostatočné. Len dve flotily e, mohli, dokázali informovať o, o množstvách spolahlivo Medzinárodná rada hovorí o tom, že tieto zlé údaje vedia k tomu, že sa zle odhadujú stavy. Toto sa i tento rok e, celkom presne nedalo potvrdiť, e, aká je umrtnosť e, rýb. Musíme nájsť dobré riešenie pre Island a Fajerské ostrovy, ale všetci partneri, ktorých sa to týka, by sa mali snažiť starať sa o to, o čo ide, o samotné makrely. Stav by sa mohol e, opätovne e, stabilizovať. i cez celkom dobre nedokáže povedať, aká je utrvalo udržateľná miera e, úmrtnosti rýb, ale tieto k týmto zlým údajom možno povedať, že zodpovednosť je tu roztrieštená flotily musia mať možnosť ti mať lepšie údaje. Pán Stevenson, jedna minúta. Thank you very much, President. Ďakujem. Vážená pani predsednička, je trošku e, nespravodlivé e, útočiť na pani komisárku, ktorá tu nie je. Ona povedala konfi- z konferencii vercitov, že na medzinárodnej konferencii e, o kapacitách, mu- že musí byť v, v, v Solúne. Mali ste byť e, flexibilnejší e, v jej možnosti zúčastniť sa, zúčastniť sa takejto rozpravy, taký deň, kedy by tu bola. My s kolegom Galerom sme nedosiahli prielom a hoci súhlasím, že 12,6 dať Farsky ostrovom a, a dať bokom 15,6 pre Island a Rusko v nádeji, že sa pridajú k tejto dohode neskôr, nuž tak to je veľmi štedré podľa mňa. Jediný dôvod, prečo to zvládame, je ten, že nám hovoria, že e, je tu veľká, nejaký naraz biomasy, e, e, rias a tak ďalej. Takže to všetko nemôž, môže hroziť neudržateľnosťou a mohli by sme mať problémy. Medzičasom je však dobrou správou, <coughs> čo som však toto dobro správo a všetkým blahoželám. Pán Ferrera teraz. Dobrý Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár. Tak ako to povedalo uznesenie, o ktorom budeme hlasovať, okrem iných, tie podmienky, pokiaľ ide o životné prostredie, hlavne klimatické podmienky, ovplyvňujú práve tie migračné toky, ako aj distribúciu populácie rýb. E, pokiaľ ide o tie kvoty, tá ich prerozdelenie by malo byť e, v súlade aj s našimi očakávaniami <coughs> na základe aktualizovaných údajov, na základe vedeckých výsledkov a takisto na základe aj stavu populácie. Toto sa aplikuje takisto aj na vzťahy e, s tretimi krajinami, ako aj v rámci samotnej Európskej únie. A pokiaľ ide o rybolov, Atlantickom oceáne. To je mm, prerozdelenie kvót, ktoré by sa malo stať témou ozajstnej reálnej diskusie na základe empirických údajov. Napríklad pokiaľ ide o Portugalsko, mm, my sme za posledné roky zaznamenali nárast mm, makrely a tie kvóty, ktoré nám boli pridelené, nám dokazujú to, že Kvota vo všeobecných číslach sa dosiahne skôr ako v tých ostatných eh, krajinách. Pokiaľ ide pre rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé členské štáty, by mali zohľadovať takisto aj stav populácie a takisto aj eh, samotné zdroje v jednotlivých eh, štátoch. Potrebovali by sme naozaj reálnu stabilitu a potrebovali sme absolútnu stabilitu, ktorá žiaľ zatiaľ nie je spravodlivá. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Doc. Vážený pán predseda, vážený, pani, vážený pán komisár, keď sa pozrieme spätne na rok 2009, tak si uvedomíme, že Island mal pred sebou štátny bankrot. Prosili o pomoc aj EÚ a my ako EÚ e sme chceli jasné podmienky, ktoré v tejto súvislosti samozrejme e, sa týkali aj tých osobitných E, pravidel, ktoré si Island predtým bol vyjednal. Tisícky mil e, chránených zón, 130 e, tisíc tón makrely. Tým pádom sa výrazne ohrozili stavy makrely vo východnom Atlantiku. Že zase nie sú prirokovania ukazuje, že majú separatistickú cestu a mhm. proti tomu musíme ísť tvrdo, aby v princípe naše flotily nemali ešte väčšie nevýhody aby sa dosiahla dohoda s Fajerskými ostrovmi aj s, Norsk, s Norskom, to je pozitívne, ale čísla musia aj zohľadniť, čo, e, do, ako kvóty odputovalo do krajín mimo EÚ a tiež sa treba pozrieť na relatívnu stabilitu. Je dôležité mať stabilitu s Norskom, je dôležité, aby Norsko malo jasné v tom, ak, čo sa týka tých kvót, a aby sa od, e, odzrkadlovalo práve v e, Severnom mori, kde máme spoločné oblasti v rôznych e, oblastiach, kde sa pripravuje chov týchto ryb. No, musíme sa postarali o to, aby po MS2 mohli loviť tieto stavy aj po MSC budúcnosti, aby to fungovalo. To je základný predpoklad preto, aby sa táto príba dokázala lepšie e, predávať, aby mali tieto ryby lepšiu budúcnosť. E, myslím, že výsledok, ktorý sa dosiahol, dosiahol aj, dá sa hodnotiť aj pozitívne. Ďakujem pekne. Teraz pán, Slovo, pán Sanchez, predseda Femina. Ďakujem pekne, pani predsednička. 2014 môže byť rokom, kedy naozaj konečne eh, lov makrely bude ošetrený, no, pretože hm, niekoľko rokov sme sa eh, vedovali tejto otázke, veľa polemík eh, tu boli, ale takisto boli aj rozpory medzi jednotlivými členskými štátmi. Galicijskí rybári častokrát vyjadrovali, že tie kvóty makrely, že Bohu nie sú spravodlivé. Sú to dva zásadné piliere. Musíme zabezpečiť stabilitu pre neistú diverzitu eh, práve tých pobrežných eh, krajín a nájsť naozaj vyvážené a spravodlivé riešenia pre každého z nich. Hlavne pre rozdelenie, ktoré by bolo adekvátne pre eh, väčšinové a menšinové E, regióny. Toto sú hlavne tie e, zásadné veci pre migračné toky, kvôli aj migračným tokom. Zoberte si, že e, Norsko, keď bylo by 90%, tak to nie je rozumné, aby napríklad aj Fajerského napríklad v roku 2013 dosiahli až 52-percentný výlov makrely. Preto musíme urobiť niečo, čo by bolo trvalo udržateľné, preto vítame aj tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá včera v Londýne, ktorá otvára takisto dvere tomu, čo môžeme dosiahnuť s Islandom. Myslím, že by mohla umožniť posilniť posilniť vzťahy Európskej únie s Norskom, ktorá v roku 2014 navýšila svoj rybolov skoro o 84 a mohlo by to prispieť k tomu, aby sme uzatvorili s Norskom bilaterálnu vzťahu, ktorá by zasiahla celý tento sektor. Ďalej, pokiaľ ide o prácu medzi členskými štátmi, nemôžeme na to zabudnúť. A pokiaľ ide o moronú striebristu, takisto podporujeme, preto, aby boli, podporujeme to, aby boli prijaté podobné opatrenia. Ďakujem pekne, pán Sanchez Beresedo. A teraz jedna minúta, pani Kari først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke med aftalen fra i går det er positivt at det går fremad men når Island ikke er en... Chcem poblahoželať včerajšiemu zhode, aj keď Island uh, nepristúpil a nerieši sa tento problém úplne. Je absurdné, aby takto vyzerala európska politika Uh, rybolovu. Ide tu len o peniaze. Všetci sa zhodujú na tom, že makrela migruje a tým pádom sa nemôžeme eh, čudovať že e, chcú, chce každý uloviť viac. Treba sa pozrieť na e, Dánsko, ktoré tiež používa sankcie a to ukazuje, aké to je všetko absurdné. Komisia by nemala teraz e, prichádzať s ďalšími sankciami. Sankcie by nemali byť problémom, naopak zhoda by mala nastať. Ďakujem. Ja som vlastne celkom spokojný s touto dohodou ktorá sa dosiahla na jednej strane, pokiaľ ide o rybárov a potom o stavy, stavy rýb. To bude dobrá spolupráca, pokiaľ ide o súhlasu s Norskom, stabilizácia stavov. Je tu možná perspektíva. Tu si môžeme klásť aj zásadnú otázku. V zásade Veď by sme k veciam mohli pristupovať inak, keď komisár tvrdí, že sa dá čosi e, riešiť regionálne, tak sa ukazuje, že v poslednej chvíli, že veci nefungujú. E, jednoducho možno tu e, konštatovať, že neexistuje dlhodobé plánovanie stavov. Potrebujeme dlhodobé medzinárodné dohody, E, ktoré e, budú dlhodobo e, drž, držať stavy. Takisto je tu otázka, ktorú tu dnes predložil pán Kadek. Už treba sa zamerať na dobré vedecké základy európsk, na európskej úrovni. Pán Kadek celkom oprávnene povedal, že sa tu musíme dohodnúť o, o E, rybolovných stavoch a tu je tiež obsiahnutá i dostatočná finančná časť a ľudskozdrojová časť a kontroly takisto sú prí, prípustné alebo relevantné. Dôležitá je subsidiarita, čo však e, je dôležité sú výsledky. Dôležité je, že treba dodať, že sú tu dobré správy pre e, E, makrely, ale nedostatočné je to pre iné druhy rýb. Pán Tomas, na minútu a pol, nech sa páči. Pani predsedníčka, eh, drahí kolegovia, Európska únia práve zaznamenala historické riadenie eh, rybolovných zdrojov. Zároveň eh, sa venuje tomu celkovému povolenému výlovu. Toto by malo byť sprevádzané aj celkovými opatreniami a novými požiadavkami na našich partnerov. Poprvé si kladieme otázku, pokiaľ ide o rybolov, napríklad medzi rokom 2009-2010 vo Francúzsku profesionálny rybolov na vylovil asi 5000 tón na morony eh, striebristej. Zatiaľ čo E, čiže eh, hodnotenie eh, teda rybolov, na základe tohto komisia navrhla, aby teda tento rekreačný rybolov bol o, obmedzený. Pokiaľ ide o hodnotenie stavu rybolovu, je potrebné zohľadniť takisto aj rekreačný rybolov a treba to zamerať alebo narátať na základe jedného e, rekreačného rybára. Nie je potrebné, není možné to, aby e, makrely a e, postoje zo strany Fajerských ostrovov ochrozovali európskych rybárov, aby to ohrozovalo takisto rybolovné zdroje krajiny, ktoré nie sú podriadené kvóty. Ako chce Európska únia voči ním zabezpečiť stav populácie a ďalej, pokiaľ ide stredomorské Eh, Stremorsky stav populácie ukazuje nám to, že tam nemáme zabezpečený trvalo udržateľný eh, stav. Toto všetko by sa malo aplikovať na všetkých všade a na všetky druhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tomáso. A teraz eh, začneme kolom spontánnych rečníkov. Odovzdávam slovo pani Fraga STV. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja chcem takisto poblahoželať komisárke za tú dohodu, ktorá bola včera v Londýne dosiahnutá po posledných piatich rokov konečne môže prispieť európskym rybarom a môže bojovať proti nezákonnému rybolovu, takému, aký praktizuje napríklad Island. Je veľmi dôležité, aby sme mali takéto pravidla pre trvalo udržateľný rybolov a mali opatrenia, ktoré momentálne budú vstupovať do platnosti v Európskej únie a takisto aj pokiaľ ide o vzťahy e, e, s rôznymi partnermi, tak ako to žiadala Európska únia tak e, európsky rybári e, si treba uvedomiť, že už sú e, v tých hraničných situáciách, pokiaľ ide o kvóty na makrely a tieto kvóty, ktoré budú venované teraz napríklad konkrétne Španielsku, im poskytnú nový nádych o porovnaní s kvótami, ktoré boli v roku 2013. Dúfame, že to bude prerozdelené medzi jednotlivé autonómne spoločenstva, medzi jednotlivé druhy a e, spôsobí rybolov tak na severe v Kantabrii, ako aj na juhu. Dúfajme, že toto všetko vyrieši túto situáciu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Meg. Ďakujem pekne, predsednička, vážený pán komisár. Dnes rád do obeda ráno sme všetci privítali včerajšiu dohodu z Londýna medzi Európskou úniou, Norskom a Fárským, Fárskými ostrovmi, ostrovmi, pretože my chceme, aby sa ukončilo toto nezodpoved, tento nezodpovedný rybolov, ktorý sa skutočne už dlho. Um, existujú isté problémy s dohodou, ale výhodou je, že Island nedostane uh, zvýšený prístup do vod EÚ a z írskeho hľadiska je to veľmi dôležité kvôli ochrane uh, trhu. No a o kvótach pre írskych rybárov je to dobré, uh, zvyšuje to uh, Eh, zvyšuje sa to zo 65 tón na 105 tisíc tón, eh, pretože makrela je pre Írsko jedna z najhodnotnejších rýb, ale ako ostatní máme obavy zo zvýšeného podielu pre Fajerské ostrovy a ďalší, a eh, ďalší nárast kvót pre Grónsko, Island a Rusko. Ale dohoda je dobrá, umožňuje to Európskej únii uvalovať sankcie, sankcie za nezodpovedný rybolov. Ďakujem pekne. Tým pádom ukončujem kolo spontánnych rečníkov a dozdávam slovo pánovi Lamandovskému. Thank you. Thank you once more for it. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za že pripomienky. Ja by som chcel obhajovať včerajšiu dohodu. Myslím, že e, to je vyvážené, to je to stabilný rámec pre rybolov. No a čo sa týka Islandu, to je sklamanie, ale je to ďalší postup, ako presvedčiť Island, aby bol na našej strane. No a Grónsko, jednostranné kroky, a to je otázka dohody. Nehľadáme, pretože nemá štatút pobrežného štátu, no už ospravedlňuje pre Máriu Damanaky, je jasné, ona je na dôležitom zasadnutí, ale včera prislúbila, že pri ďalšej príležitosti sa bude venovať detailom na výbore pre rybolov. No a čo sa týka Morony Striebristej, tak e, vidím, že nie je úplne akceptovaná, to je regionalizácia. No a zodpovednosť členských štátov za riadenie rybolovu a kontrolno. A počul som si hlasy v sankciách proti Islandu, takže No, zohľadňujem tak sankcie pre ne- nezmluvné strany pre makrelu, ale tiež celé európske kvóty ako možnosť pre morovno striebristo. Takže ďakujem pekne za vaše pripomienky. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz sme na konci tej debaty. Teraz prejdeme k ďalším e, bodom, ale chcem vám ešte povedať e, niektoré e, oznámy. Príslušné orgány Nemecka mi povedali, že pani Anet Keves bola zvolená, aby nahradila pána Klausa Heinera Leného od 12. marca 2014 v súlade s článkom 7 odseku 1 aktu, pokiaľ sa týka volieb členov